o udržateľnej mestskej mobilite. Máte slovo, pani Deli. Madame la commissaire. Pani komisárka, vážení kolegovia, zajtra 80 Európanov bude žiť v meste a preto mestská mobilita mala byť právom pre všetkých, pre tých, ktorí idú do práce alebo ktorí ju hľadajú, pre tých ľudí a mladých, ktorí budú študovať, pre tých, ktorí pôjdu k zubarovi či k lekárovi, alebo ak pôjdu do kina alebo na štádion. Mobilita je vlastne náša každodenná aktivita pre všetkých, ale ešte veľa ostáva, aby e, túto mobilitu mohli využívať všetky, pretože nie všetci si ju môžu vybrať. Veľmi často ju len znášame kvôli dopravným zápcham, e, strate času, E, e, kvôli príliš masívnemu používaniu individuálnych vozidiel, ktoré spotrebovávajú pohonné látky. Vráťme konečne mesta obyvateľom, používajme menej vozidiel, pretože sú tu aj klimatické podmienky. Sme v predvečer COP21. a chceme e, znížiť a dosiahnuť cieľ 25 zníženia emisí, a chceme, aby Európa splnila cieľe, ktorá si stanovila v horizonte roku 2030. Je tu aj e, zdravotnícky príkaz 400 e, predčasných porodov ročne e, je spôsobených zlým ovzduším a tým, čo emitujú, aké plyny emitujú dizlové motory. Všetci trpia deti, aj starší ľudia, Eh, majú dýchacie problémy. Eh, znečistenie ovzdušia je ochorením 21. storočia, tak ako to uznáva OSN. Eh, spotreba fosílnych palív pre dopravu nás robí príliš závislých producentov, ale musíme sa tiež venovať aj užívateľom cestnej dopravky, cestnej premávky, desiatky tisícov umretí na cestách. Ako chceme zlepšiť život v mestách, ak neobmedzíme používanie vozidiel? 25 miliónov európskych domácností e, sú tiež, e, nemajú možnosť využívať mobilitu, pretože nemajú prístup k MHD alebo pretože MHD je príliš drahá. Teda mobilita, ktorá by mala byť nielen možná, ale pre všetkým nevyhnutná. Ak chceme zmeniť spôsob, ako budeme cestovať, musíme brať do aj sociálne, environmentálne, ekonomické, aj demokratické dopady dopravy. A súčasné aj budúce generácie musíme vychovávať týmto smerom, aby sa nám to podarilo. EÚ potrebuje ambiciozne ciele. V predvečer COP21 energetická účinnosť musí byť centrom európskych politík a to znamená, či už chceme alebo nie, upustenie od dízlových motorov, aby z našich e, historických centiál miet vymizli klasické e, motorové vozidla, ktoré znečisťujú rovnako ako ďalšie veci. Využívanie intermodálneho spôsobu dopravy, aby sme sa presnuli z cestnej dopravy na železničnú a iné, ale aj využívanie ekologickejších spôsobov, ako je chvodza alebo cyklistika. Je zatiaľ veľmi veľa prekážok a je aj veľa lobbystov, hlavne to tá automobilistická lobby je veľmi silná, veľmi to vieme a oni urobia všetko preto, aby naše návrhy neuzreli svetlo sveta, ale my sa musíme snažiť, musíme byť ambiciozni a chceme, aby naša komisia, vaša komisia, pani komisárka bola skutočne eh, komisiou tej poslednej šance, ako hovorí pán Juncker. Európania s nami počítajú a čakajú na nás. Nesklamme ich, pretože mestská mobilita bez toho nebude nikdy prioritou. Ďakujem. Teraz pani Bulc za komisiu. Prezident. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, vážená pani spravodajkyňa, vážená pani Deli, správa, ktorú dnes prejednávate a budete schvaľovať, je výsledkom veľmi intenzívnej a plodnej práce. Je to rozsiahla, inšpiratívna a veľmi ma teší, že môžem povedať, e, že je do veľkej miery aj v súlade so zmyšľaním komisie. Chcem sa poďakovať spravodajky, netejme spravodajcom a všetkým, ktorí pracovali na tejto správe. Viac ako 500 pozmeňovacích návrhov bolo predložených a to dokazuje, aké veľké úsilie bolo vložené do tohto procesu. Správa tiež dokazuje, že mestá sú čoraz dôležitejšie pre nás všetkých. Jednoducho preto, že čoraz viac z nás žije v mestách. 80 Európanov žije v mestských oblastiach. Teda je len logické, že musíme e, riešiť e, problémy v mestách, e, dopravné zápchy, demografické zmeny, bezpečnosť na cestách, taktiež znečistenie ovzdušia, emisie CO2. Váša správa toto všetko popisuje a navrhuje konkrétne riešenia, ktoré môžu v praxi fungovať. Nebudem ich tu všetky spomínať, spomeniem len tri, ak dovolíte, ktoré považujem za mimoriadne dôležité v tomto momente. Poprvé, udržateľnosť plánov mestskej mobility. Toto sú eh, veľmi užitočné nástroje a dokazuje eh, sa v praxi, že dobrovoľné nástroje môžu fungovať efektívne. Týmto chceme doplniť naše úsilie a podporovať eh, osvedčené, výmenu osvedčených postupov ak teda pôsobíte vo svojich volebných okrskoch v tomto smere, podporte aj toto úsilie komisie, ďalej inteligentné formy e, dopravy. Možno viete, že komisia e, rozbehla platformu e, pre kooperatívny systém ITS. Týmto chceme zaviesť do praxe čo najskôr túto formu dopravy a to v celej Európskej únie a to koordinovanie mesta, aby z toho mal veľký pokrok. A vaša správa tiež uznáva obrovský potenciál, ktorý prináša digitalizácia mobilite jednotlivca a taktiež v logistike v mestách. Digitalizácia dopravy je pre mňa osobne veľkou prioritou. Ja som totiž veľkou zastankyňou tohto sektora. Ďalej investície a inovácie. Toto sú e, veľké hnacie faktory e, rastu a pracovných miest. E, zvážme, ako môžeme urobiť z našich miest lákadla pre inovácie, potom budú môcť podporovať udržateľnosť. Vaša správa zvorazňuje, že inovácie v mestskej mobilite prinášajú obrovské príležitosti. Len sa pozrime na e, možnosti dekarbonizácie dopravy v mestách. Nespájajme dekarbonizáciu okamžite s nákladmi a pozrime sa na túto oblasť ako na možnosť investícií keďže globálne sme e, svedkami e, trendu urbanizácie obyvateľstva, rozhodne táto problematika bude naďalej súčasťou agendy rastu a nových pracovných miest. A v tomto kontexte môžem spomenúť aj fond EFSI, ktorý je vhodným mechanizmom na pokrytie niektorých potrieb. V tejto súvislosti mestská mobilita, vážení kolegovia, je taká rozsiahla téma, ešte by som mohla spomenúť mnoho rôznych aspektov. Bezpečnosť na cestách, eh, zdieľaná ekonomika, aktívna mobilita, FC, ehm, ďalej eh, fond CEF, eh, kohezné fondy, multimodalita a tak ďalej. Ale teraz nastala chvíľa na vašu rozpravu. Teším sa na to, že si budem môcť vypočuť vaše konkrétne vyjadrenia a veľmi rada potom na záver zareagujem na vaše vyjadrenia. Ďakujeme pekne. Žiaľ, kolegyňa Evy, ktorá teraz mala nasledovať v mene výboru Envy, nie je prítomná a preto dáme slovo v mene skupiny EPP pani Virkunen na minútu. Vážená pani predsedajúca, naozaj v mestách by sa mala podporovať plynulá doprava. To by bolo prospešné pre ekonomiku a pre životné prostredie aj pre človeka, aby mestská doprava čo najplynulejšie prebiehala. E, bolo by to efektívne, pretože by to šetrilo čas aj peniaze. E, v budúcnosti budeme potrebovať mesta všetky druhy dopravy, aj autá, aj železničnú dopravu, aj e, vodnú dopravu, aj cyklistickú dopravu. V mestách existujú rôzne možnosti pohybu a preto pre skupinu EPP je dôležité, aby si mestá mohli seme vybrať, aké najlepšie rozhodnutia im vyhovujú pre ich oblast najlepšie. E, veľmi ma potešilo, že komisia zverejnila svoje priority, uberajú sa správnym smerom, najmä čo sa týka digitalizácie, tá nám ponúka obrovské príležitosti v inteligentných riešeniach dopravy, taktiež e, riešenia podobné Uberu a tak ďalej, rôzne iné podobné služby. Z nich by mali všetci účastníci prospech e, a tým by sa tiež podporila a zvýšená ekologickosť našej dopravy. Ďakujeme pekne. Teraz mene SAD, pani Anderson. Pani predsedajúca, je dôležité, aby Európska únia zohľadnila rôznorodosť našich miest a regiónov v tejto legislatíve. Toto je vynikajúca správa, je výsledkom spolupráce, ktorá zohľadňuje e, všetky osobitosti dopravy, ktorým e, čelia všetci Európania v rôznych mestách EÚ. Veľmi ma teší, že naša správa sa venuje konštruktívne aj inováciám v oblasti nákladnej dopravy. Ako povedala spravodajkyňa, mestskej oblasti predstavujú zhruba štvrtinu všetkých emisí CO2 doprave a preto naliehavo potrebujeme, vážna pani komisárka, naozaj udržateľnú mobilitu e, tovarov pre našu ekonomiku. Chcem, aby ste sa k tomu vyjadrili, prosím. Čo sa týka bezpečnosti na cestách, e, oceňujem najmä to, že správa hovorí o riadení rýchlosti dopravy a taktiež volá e, potom, aby sa tieto pravidla plnili. Musíme sa posrať o to, aby sme mm, ostranili problémy, ktoré v doprave existujú. Ehm, bezpečnosť na cestách je ešte stále veľkým problémom. Ehm, milióny ľudí e, každoročne umierajú na našich cestách. Čo s tým chce komisia robiť? Mestá e, sú poznačené obrovskými rozdielmi medzi chudobnými a bohatými kvalitná verejná doprava preto môže byť prospešná aj pre životné prostredie, aj pre ekonomiku, pretože sprístupní e, dostupnosť pracovných miest e, a tiež e, rozbíri ekonomiku. Naše priority, priority našej skupiny sa do veľkej miery objavujú v tejto správe. Chcem požiadať kolegov, aby hlasovali za túto správu. Je tu len jeden pozmeňovací návrh. Súhlasíme všetci, aby sa postupne upúšťalo od využívania fosílnych palív. Prosím, podporte tento pozmeňovací návrh. Ďalej, pán Tošenovský, mene ECR. Komisárko, bývalý primátor Ďakujem pani komisárka. Ako bývalý primátor Ostravy a Moravskoslieckého kraja mám s otázkami mobility v mestských oblastiach dlholetú osobnú skúsenosť. V týchto funkciách som bol v častom kontakte s kolegami z celej Európy a tak viem, že každý región a každé mesto má vďaka svojej histórii osobitné podmienky a rôzne potreby. A tieto musíme rešpektovať, eh, podobne ako dôsledne rešpektovať princíp subsidiarity. Chcel by som poďakovať spravodajkyni za jej aktivitu a že zobrali viaceré naše pripomienky. Aj tak sú ešte určité otázky, napríklad v prípade plánu na udržatenie mestskej mobility a nesúhlasím so snahou najprv zakázať dýzlové motory a postupne všetky e, autá tradičné palita. K tým mestskej mobility určite treba podporiť, ale som proti e-markingu finančných prostriedkov EÚ alebo výnosov zo spoplatnenia diálnic. Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu, pán Tošenovský? Pani Grapini, máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Súhlasíte s tým, že to, čo, potrebujeme to, čo hovoria tí, čo na tejto, práce, na tejto správe pracovali, že udržateľnosť mestskej dopravy, ale aj tak hovoríte, že máte problém s pozmeňujúcim návrhom, ktorý má zakázať dieslo ako paliva, pritom pani komisárka hovorila o dekarbonizácii dopravy. Čo si myslíte? že je to investícia a akým spôsobom sa to dá robiť, taká dekarbonizácia. Ďakujem, teraz máte slovo pán Tošenovský. Vystúpenie bez mikrofónu. Mikro. Eh, určite súhlasím s tým že potreba udržateľnej dopravy v mestách a mobilita je veľmi dôležitá ale jednorazová snaha, zakázať určitý typ paliva to ešte neznamená že sme vyriešili dopravu a dekarbonizácia sa môže diať rôznymi smermi môže to byť kvalita vedecký výzvum ešte nevieme čo sa udeje za 2-3 roky na automobilovom trhu. Takže ja som veľmi pokorný a uctievam vedecký pokrok ako taký. Eh, Ďakujem a teraz pán Van Miltenburg eh, z ALDE. Ja, eh, Elke stad in Europa is Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Každé mesto v Európe potrebuje mobilitu mobilita umožňuje približenie sa cestovanie európskych občanov a preto, keď chceme e, zabraniť klimatickým zmenám, zvyšovaniu teploty, keď chceme vylepšiť e, fluiditu dopravy a preto musíme ísť cestou inteligentnej dopravy. Doprava, ktorá je navzájom prepojená, MHD, ktorá bude čistejšia, ekologickejšia. Treba tiež využívať ekologické spôsoby dopravy, cyklizmus na kratšie vzdialenosti. V Holandsku je oveľa lepšie si vziať bicykla, než ísť autom. Je to lepšie aj pre zdravie, pre naše peňaženky, aj pre život v mestách a preto potrebujeme mestskú udržateľnosť. Pani Kylonen, vážená pani predsedajúca, mestská doprava spôsobuje štvrtinu všetkých eh, emisí uhlíka a až 70 eh, všetkých emisí iných plynov. Eh, keď počujeme tieto čísla, tak máme problém s kyslíkom, máme pocit slabosti. Je veľká škoda, že došlo k afére Volkswagenu, ale otvorilo naše oči. E, je politovanie hodné, že nie všetky skupiny tu v parlamente boli ochotné um, stanoviť si jednoznačné ciele v tomto smere. Subsidiarita je dôležitým princípom, ale veľmi často e, sa schováme za tento princíp, e, keď by sme namiesto spoločného utrpenia mali konkrétne konať um, autá, ktoré spôsobujú najviac emisií v mestách, spôsobujú taktiež hluk um, a taktiež e, riziko na živote, e, by um, mali urobiť miesto iným spôsobom prepravy, tak aby občania e, mali príjemné miesto pre život, aby mestá boli aj prospešné pre bezpečnosť, aj pre ich zdravie. Dúfam, že komisia bude ochotná prijať odvážne kroky v tomto smere z voči členským štátom. Ďakujeme pekne. Teraz pán Vojt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vo vašom odôvodnení pre toto eh, nariadenie uvádzate, že chcete pôsobiť na členské štáty, aby stiahli eh, dopravu z ciest eh, na železniče a na vodné toky, ale chýba tu konkrétny koncept, keďže väčšina miest v Európe je položená na riekach e, a teda rieky by rozhodne mali zohrávať prioritnú úlohu e, v týchto dopravných riešeniach a to platí aj pre železnice. Už dva roky vedíme, e, že dochádza žiaľ k presunu prepravy osôb aj nákladu zo železnice na cesty, čo je škodlivé pre uh, E, životné prostredie, spôsobuje to veľkú záťaž pre e, dopravu a taktiež to zaťažuje celý železničný sektor a preto e, by sa mal tento koncept prepracovať. Inak ho považujem za dobrý. Ďakujeme pekne. Teraz pán Van de Kamp. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to všeobecne známe tajomstvo, že táto správa nebola vôbec jednoduchá, nerodila sa ťažko. Zelení majú veľmi jasné a explicitné predstavy o mestskom rozvoji a mestskej mobilite. Viackrát sme diskutovali o princípe subsidiarity a čo povie Európa mestských častí. A keď necháme Európu v rukách miest, teda aj v tejto správe sa o princípe subsidiarity diskutovalo, ale my musíme byť inovatívni, musíme dosiahnuť to, aby naše mesta boli čisté, neboli znečistené a to nedosiahneme tradičnými motorovými vozidlami, ale nemôžeme ich úplne z našich miest odstrániť. Máme tu správu z vlastnej iniciatívy s konkrétnym e, výsledkom. Dúfajme, že bude mať veľa šťastia pani Revoldalon. Mestská mobilita je najväčšou výzvou 21. E, storočia, pretože e, ide, potrebujeme udržateľnú ekonomickú mobilitu. E, musíme bojovať inak proti znečisteniu ovzdušia a proti zvyšovaniu teploty, hoci emisie vozidel predstavajú vysoký podiel emisí a stovky osôb ročne umierajú na dýchacie ťažkosti spôsobené E, touto premávkou. Preto potrebujeme silné politiky. Vyzývam kolegov, aby podporili podzmeňovací návrh číslo 1 a aby sa využívali viacej čisté pohonné látky a odstránil sa mm, diesel. Tiež bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a bojovať za sociálnu súdržnosť je to jedna z hlavných výzev. A Mrzí ma, že niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré mali podporiť sociálnu stránku, boli zablokované vo výbore. Pán Tošenovský na minútu. Pani predsedajúca, pani komisárka, život obyvateľov v mestách má pri výhodách aj nevýhody. Problémy s komunikáciou a dopravou sú jedna z nich. E, dopravné zápchy a množstvo nehôd, nedostatok infraštruktúry, nedostatok parkovacích miest, to vlastne mm, trápi život, e, každodenný život mnohých obyvateľov únie. E, ťažko e, hľadať riešenie, ťažko hľadať riešenie, ale môžeme tieto problémy aspoň trošku e, zmierniť. Vybudovanie mestských hromad, systému mestskej hromadnej dopravy, to je dobré riešenie a nevyvoláva žiadne pochybnosti, avšak nesmieme zabúdať aj na ostatných účastníkov mestskej dopravy a to cyklistov a peších, ktorí treba lepšie chrániť v mestskom priestore však návrhy, ktoré sú v tejto správe, nemôžem ale súhlasiť na také jednostranné vnímanie užívateľov e, motorových vozídiel. Prímeským zónam e, musí byť auto umožnené. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán Píper na jednu minútu. Pani predsedajúca, samozrejme, že mestská mobilita určite programom eh, je takisto aj to legislatívnou témou pre nás. A v podstate táto správa obsahuje eh, aj otázky eh, a podobne a o týchto témach je potrebné diskutovať, avšak eh, nie v takejto správe. Myslím si, že v Luxemburgu je aj návrh na zvorenie samitu cyklistov. Neviem, či je to tiež najlepšie najlepší nápad, keď tu máme aj rôzne iné problémy, takisto eh, otázky alebo návrhy na zákazy eh, aut do, do miest centier, ale namiesto toho, aby sme zakázali auta v nedeľu, mali by sme naozaj eh, hovoriť skôr o kvótach pre utečencov v tomto parlamente. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Tapardel. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem. Emisie CO2 v doprave e, sú veľmi dôležité. Európsky parlament nám bol vynikajúcim partnerom v tomto úsilí, či už ide o Bielu knihu pre dopravu alebo o správu o meskej udržateľnej mobilite. Ja som pôsobila na Bokorešskej radnici a tam som pochopila, že existuje jediný spôsob, ako môžu naše mesta prosperovať. A to štvrtou priemyselnou revolúciou, vylepšením kvality života, zdravím občanov a tým, že sa zaistia, zaistí istá, rýchla, udržateľná mestská mobilita. A tieto kroky chceme dosiahnuť efektívnym spôsobom, zlepšením logistiky, podporou mestskej dopravy a informovaním občanov o alternatívnych spôsoboch dopravy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz ideme k spontánnej rozprave. Je to asi 10 žiadostí. Začína pani Montero na jednu minútu. Nech sa páči. Pani predsedajúca, myslím si, že je dôležité podporovať politiky mestskej dopravy a mobility vďaka využívaniu MHD a vďaka dopravy, ktorá menej e, znečisťuje. Takéto druhy dopravy v ekonomike spolupráce sa tiež e, musia rozvíjať. A páči sa mi tiež jedna iniciatíva. Nepáči sa mi s tým, že sa e, vnúcuje E, vytváranie cyklistických trás alebo že sa vnúcuje používanie e, bicykla v meste, keď e, mesta nemajú iné alternatívne riešenia. Potrebujeme určite vyrovnanú urbánnu politiku, ale bez diskriminácie o akéhokoľvek druhu dopravy a predovšetkým rešpektujúc princíp subsidiarity, pretože aplikácia politiky mobility je určite exkluzívnou kompetenciou mestských častí a regiónov a nemôžeme aplikovať rovnaký prístup pre všetkých. Pán Kaputo. No. To, čo tu analizujeme, je jasné. E, konferencia COP21 sa snažia zabrániť e, environmentálnej tragédii po škandále s Volkswagenom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 v čase, keď prebieha konferencia COP21, e, ja tam budem mať tú čas zastupovať e, Európsky parlament na budúci týždeň. Myslím, že táto téma je veľmi relevantná. E, myslím, že sme už prediskutovali veľmi dobrú tému obehová ekonomika. Teraz hovoríme o mestskej mobilite. Isté, že tým, že 80 ľudí žije v mestách, je to veľmi relevantná téma. Mnohí občania sa čoraz viac uvedomujú potrebu znižovať emisie uhlíka, najmä v mestských oblastiach eh, je v tomto smere veľký potenciál. Chcem oceniť prístup napríklad mojej krajiny, eh, vznikli výbory čistých miest tzv., eh, kde je snaha budovať cyklistické chodníky. Niektoré kroky však nemajú po svojej právomoci. Musíme sa viac angažovať v doprave, musíme budovať dopravné okruhu výpadovky, e, aby doprava prúdila mimo e, hlavného jadra mesta a musíme spríjemniť e, mesta pre ľudí, pretože tí tam predovšetkým žijú. Ďakujeme pekne. Teraz pán Marias. Ďakujem, pani predsedajúca. Programy mestskej mobility udržateľného charakteru súvisia samozrejme s MHD. Viacej ako 80 emisí sa robí v mestách a vysoká miera smrteľných obetí v doprave je práve v mestách, takže to by nás malo viesť k tomu, aby sme prijímali opatrenia v tejto oblasti. Je tiež potrebné, aby sme konali účinnejšie a rentabilnejšie v prípade MHD aby sme ochránili mestské prostredie. Mestské samozprávy musia mať podporu EÚ pre aktivity mestskej mobility. 40 emisí CO2 súvisia s dopravnými zápchami v mestských aglomeráciách a musíme stanoviť záväzné ciele, aby sme znížili toto znečistenie. Pani Sehnalová. Oui, madame. E, ďakujem pani. predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. V prvom rade ďakujem spravodajkyni a všetkým tieňovým za ich prácu. Som presvedčená, kľúčom k riešeniu e, dlhodobých kontaminácií a je podpora verejnej dopravy, je lepšia organizácia, hlavne v pripojení prímeských oblastí s centrami Dobrá prístupnosť MHD je základom pre jej väčšie využívanie. Zásadný vplyv na mobilitu v mestách bude mať aj ďalší rozvoj dopravných technológií a telematických aplikácií, ktoré dajú možnosti vyhľadávania optimálnych tras. Ďalší problém je ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Aj pre nich musí existovať bezpečná infraštruktúra s adekvátnym priestorom na pohyb aby naša výzva k využívaniu udržateľných spôsobov eh, bol naozaj dôveryhodný. Ďakujem. Pani Peťo. Predsednice, ponosná som, jer som sudelovala o organizácii prvog dana bez auto... Ďakujem pekne, som hrdá na to, eh, že som zorganizovala prvý deň bez aut eh, v Chorvátsku v mestách e, musíme znižovať mieru využívania aut a viac podporovať využívanie MHD. E, v dnešnej dobe v EÚ je jasné, že sektor verejnej dopravy je jeden z sektorov, kde narastajú emisie, taktiež narastá počet obyvateľov miest. Za 15 rokov vidíme, že 4 z 5 európskych občanov budú žiť v mestách, teda o 15 rokov od teraz život v mestách e, má dosť výrazný vplyv na kvalitu e, života, pretože mesta sú poznačené e, dopravnými zápchami, tiež je tam znižená kvalita ovzdušia, preto musíme zmeniť mobilitu, mobilitu v mestách, musíme podporovať efektívnejšiu mestskú hromadnú dopravu, tak aby bola efektívnejšia, aby bola založená na obnoviteľných zdrojov energie a tiež na nízkouhlíkových emisiách. Verejná doprava musí byť prístupná všetkým občanom. Ďalšia rečníčka a vážna pani predsedajúca, chcem oceniť túto správu o udržateľnej mestskej mobilite. Pomenúva totiž zásadné e, výzvy na ceste e, k rozvoju mestskej mobility v tomto digitálnom e, svete. Tiež dôležité zohľadniť regionálne potreby a osobitosti a nepredpisovať konkrétne E, pravidla z hora nadol, e, skôr zapojiť do tohto procesu e, príslušných zodpovedných priamo na mieste v regiónoch a v samozprávach. Napríklad platforma na výmenu osločených postupov môže byť veľmi nápomocná na Európskej úrii. By sme tiež mali ponúkať krátkodobé riešenia ako napríklad um, štandardy sprístupňovania dát, tak aby užívateľia, ale aj poskytovateľia služieb verejnej mali k dispozícii uh, potrebné informácie a tiež, aby bola zaistená potrebná ochrana týchto údajov. Dúfam, že táto správa sa využije preto, aby sa zvýšila priorita elektromobility vo e, verejnej doprave a že sa budú viac využívať aj elektrické autobusy. Ďakujeme pekne, pani Šuch. Ďakujem, pani predsedajúca. Je dôležité, aby mesta rozvíjali udržateľnú mobilitu čo najskôr. Musíme investovať do inovácií v mestách. Udržateľná mobilita v mestách je rozumným využitím rôznych foriem dopravy, napríklad bicyklov, chôdze, električiek a tak ďalej. Všetky tieto formy dopravy majú svoje výhody a nevýhody. Odborníci v Holandsku napríklad tvrdia, že udržateľná mobilita nie je niečo nereálne, nedosiahnutelné. Musíme sa postarať o to, aby sa uzretelná mobilita nedávala na rovnakú úroveň ako niečo náročné, niečo nepríjemné. Musíme sa snažiť vysvetliť a porozumieť, prečo ľudia robia isté rozhodnutia. Je najvyšší čas postarať sa o to, aby boli schválené efektívnejšie politiky v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Kramer. präsidentin liebe kommissarin! pani predsedajúca, vážna pani komisárka. Auto zabíja naše mesta um, a naše ulice. V roku 1972 to povedal vtedy mladý primátor ehm, Mnichova, sociálny demokrát. Aj keby sme zajtra všetky auta zmanili na elektrické auta a všetku energiu používali z obnoviteľných zdrojov, Naďalej by táto situácia pretrvávala, pretože v Nemecku uh, dennodenne 100 hektárov zmizne pod eh, betónom a asfaltom a to sa eh, Nemecko hľada snaží znížiť na 30. 28 ministrov dopravy už chválilo jednomyselne využívanie bicyklov a dokonca aj nemecký minister to dôrazne podporil. A v tejto správe sa uvádza, že viac ako polovica nákladnej dopravy v EÚ by sa mohla presunúť na tieto e, karbobicykle. Len si predstavte, v Mnichove, v Paríži, v Berlíne, v Londýne by tie veľké nákladné autá z miest zmizli. Len si to predstavte, to by bola veľmi pekná vízia. Čo, prosím, pani komisárka, sa dá urobiť preto, aby sa viac využívali tieto karbobicykle? Ďakujem pekne, pán Šogor.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 že sa e, celá doprava, 23% celej dopravy je v meste a že situácia sa zhoršuje. Preto si myslíme, že e, mestská mobilita musí byť e, ďalším krokom v našom boji tiež aj proti klimatickým zmenám. Preto je veľmi dôležitý krok. Sú tu rôzne E, formy dopravy, ktoré musia byť trvalo udržateľné, a tak aby sa mohla rozvíjať aj spoločnosť, aj hospodárstvo. A verím, že členské štáty spolu s komisiou musia otestovať e, nové praktiky v trvale udržateľnej dopravy takisto musia aj e, robiť také verejné obstarávanie, ktoré bude podporovať environmentálnejšie riešenia. Zatvárame spontánnu rozpravu. Slovo má znovu pani komisárka Buz, nech sa páči. Thank you very much, president. Ďakujem pekne, pán predse, pani predsedajúca, vážení kolegovia, vážení poslanci. Ďakujem za všetky vaše pripomienky aj za niekoľko otázok, ktoré ste položili a dovolte, aby som sa trošku viac tomuto vyjadrila a poskytla vám viaceré informácie o našich ďalších krokoch. Všetci si stále viac uvedomujeme, aké sú tu viacrozmerné výzvy, ktoré za sebou nesie mestská mobilita. V rámci Bielej knihy z roku 2011 komisia ustanovila cieľ e, konkurencie schopnej mestskej mobility, ktorá bude efektívna efektívne využívať zdroje a e, potom sa vypracovalo, e, ako sa to má dosiahnuť a vaša správa dáva nový e, motor, ako implementovať tento balíček a komisia bude sa sústrediť na tie oblasti, kde môže naozaj Európa zabezpečiť pridanú hodnotu. Ale musíme plne rešpektovať princíp subsidiarity. Konkrétne by sme chceli presvedčiť alebo presadiť holistickejší prístup eh, k smart mestám. Takisto by sme chceli podporovať priemysel, aby sme podporovali aj mm, nové obchodné riešenia, eh, rôzne inovatívne riešenia a podporovať aj testovanie v reálnom čase od 2020 a pomáhať mestám využívať rôzne európske financovanie na podporu verejných súkromných financií, napríklad aj z Európskeho fondu pre strategické investície. E, fóra e, plánovania ciest, o ktorých niekto z vás hovoril, si vymieňajú informácie. E, na európskej úrovni si vymieňajú informácie. To môže mať naozaj veľmi veľký význam. Chcela by som reagovať na niektoré vaše pripomienky. Nákladná doprava máte plnú podporu. Kniha z roku 2011 hovorí o prakticky nulovej legisla- nulových emisiách Takže zelená logistika v mestách, to je v našich mysliach aj v našich programoch. Ďalšia otázka sa týkala bezpečnosti na cestách. To je veľmi dôležitý prvok, osobitne pre najzraniteľnejších účastníkov cestnej dopravy. Veľa sa už urobilo, ale prakticky tu každodenne tlačíme členské štáty, aby robili viac Osobitne úzko spolupracujeme s tými, ktoré preukázali v štatistikách sa ako najhoršie krajiny a priamo zapájame všetky zúčastnené strany v príslušných krajinách, aby znížili umrtnosť na cestách bližšie k nule v budúcnosti. Eh, pokiaľ ide o bicykle, ako spomenal pán Krámer a niektorí iní kolegovia, to je jeden z najdôležitejších prvkov toho zeleného riešenia v mestách, takže určite táto téma sa zo stola nesratí a budeme sa aj naďalej venovať a budeme hľadať možnosti, ako to podporiť ďalej. Bolo tu takisto niekoľko otázok a pripomienok, ktoré sa týkali e, diesel Isté musíme mať taký systém, ktorý bude umožňovať e, uvádzanie aut na trh, typové schvalovanie a musíme zabezpečiť lepšie mechanizmy testovania vozidiel, väčšiu nezávislosť testovania vozidiel a musíme sa posunúť e, od e, laboratórnych testov k testovaniu v reálnych podmienkach, ale tiež si myslím, že elektrifikácia dopravy určite priniesie výsledky, ako očakávame v blízkej budúcnosti budúcnosti. Pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia, komisia podporovala napríklad multimodalitu e, s e, kampaňou v vykonajte, či využívate tú správnu zmes, aby sa kombinovalo chôdza s bicyklovaním, s verejnou dopravou, je to ten správ, že to je správna cesta vpred pre nás všetkých. Tiež e, dovolte mi sa rýchlo vrátiť k pripomienke, ktorá sa týka ešte bicyklov. Nepodceňujme ekonomické výhody, ktoré to prináša nielen zdravotné, ale aj v, aký to má vplyv e, v, pri riešení dopravných záp, aký to má pozitívny efekt aj na zdravie, ale aj na tento sektor. E, takže budeme to v rámci nášho mandátu podporovať tieto návrhy závere dovolte mi, aby som ešte povedala niekoľko slov, ktoré sa týkajú celkovo tejto témy, dlhodobé zapojenie na všetkých úrovniach riadenia. To je kľúčové a keď chceme z miest mať, e, aby boli to inteligentné a zelené mesta a komisia je pripravená podporiť e, objavovanie či prinašanie nových e, myšlienok v rámci našho mandátu, pretože tieto nové nápady môžu byť pohonom prosperity a ponúknuť nové zaujímavé pracovné miesta. Takže vám za za túto správu naozaj ďakujem. Rok 2016 eh, v rámci môjho portfólia je rokom dekarbonizácie a ja som si istá, že eh, budeme takisto riešiť aj mestskú mobilitu v rámci tejto iniciatívy, takže ja sa spolieham na vašu podporu a dúfam, že naša planéta bude čoskoro vyzerať lepšie, ako vyzerá dnes. Ďakujem a na záver rozprávy pani spravodajkňa Deli. Ďakujem. Chcela by som opraviť slova niektorých kolegov z EPP. Chcela by som im povedať, že v správe nie je napísané zákaz vozidiel, ale je napísané zákaz vozidiel v centrách miest, hlavne tých vozidiel, ktoré používajú konvenčné pohonné látky, tak ako to píše biela kniha pána Van den Kampa. Nesnažte sa nám tu povedať to, čo nie je napísané v našej správe a povedzme, čo je pravda. To, čo sa ponúka v tejto správe, stanovme si ambiciozne ciele v používaní bicykla do roku 2025. Zdvojme, zdvojnásobme sieť MHD do roku 2030, vytvorme Európsky deň cyklistiky. Podporme všetky dni bez eh, mm, vozidiel, podporme udržateľný rozvoj mestskej mobility, obmedzme eh, dostatočne ambiciozne eh, rýchlosť v mestách, snažme sa o kompatibilitu vozidiel a cyklizmu, investujme do urbanej mobility, vynetami etiketami, Junckerovým plánom, európskymi fondmi a myslíme aj na nové praktiky, napríklad inteligentný doprava, zdieľanie vozidiel a podobne. A to môže byť účinné jedne vtedy, keď budeme revidovať legislatívu o kvalite ovzdušia. Už veľmi dlho členské štáty, aj moja krajiny, sú e, postihované, pretože nerešpektujú rešpektujú limitácie obmedzenia a obeťami sú európsky občania a sú tiež občan, občania sú obeťami podvodov s emisiami vozidiel. Pani komisárka, toto všetko musí byť naliehavo revidované, aby sme dosiahli účinnosť v prospech európskych občanov, ale aj našich štátov a planéty. Ďakujem pani Deli. Uzatváram rozpravu. Hlasovať sa bude Zajtra prerušíme na chvíľu schôdzu na 3 minúty.